Uh, Ďalším bodom programu sú otázky rade. Vítam ministra z belgického predsedníctva. Prvou otázkou je otázka pani Blinkevičute, ktorá sa týka ľudí so zdravotným postihnutím a stratégie Európa 2020. Keď budete pripravení, nech sa páči. Vážená pani predsednička, drahí kolegovia, rada pripisuje veľký význam rastu možnosti zamestnanosti a účasti na pracovnom trhu všetkých občanov, vrátane postihnutých. To je jeden z hlavných cieľov stratégie 2020 schválenej v júli 2010 radov a tam sa špecificky spomínajú práve postihnutí ľudia, ktorí majú mať lepší prístup k zamestnanosti, e, k zlepšenému vzdelaniu a to by malo prispieť aj k redukcii chudoby. Čiže stratégia 2020 zahrnula postihnutých priamo do E, tohto programu. E, máme tu iniciatívu e, boja proti chudobe a tam komisia musí vypracovať a zaviesť do praxe program boja proti diskriminácii, napríklad vzhľadom na diskriminované osoby na národných úrovniach a členské štáty budú musieť vytvoriť a aplikovať opatrenia, ktoré budú zodpovedať špecifikám týchto skupín a medzi tieto skupiny patria aj postihnutí. A na zá- a závery Európskeho radu z júna 2010 e, teraz jednotlivé členské štáty by mali konať a navyše všetky spoločné politiky by mali e, túto stratégiu podporovať. Tento globálny prístup by mal zlepšiť sociálnu situáciu postihnutých a to je zohľadnené aj v uznesení o novom európskom rámci ohľadne postihnutých, ktorú Rada prijala v júni. Tam vyslovene prizvala členské štáty a komisiu, aby tam zapracovali otázky spojené s postihnutými e, v rámci stratégie 2020, aby sa tam zhodnotil ľudský kapitál postihnutých, najmä aby sa prijali e, príslušné opatrenia na vzdelávanie a zamestnanosť. E, Rada e, v uznesení v auguste vyzvala komisiu, aby pripravila na nasledujúce 10 ročia v spolupráci s organizáciami, ktoré združujú postihnutých, stratégiu pre postihnutých, ktorá by bola súčasťou stratégie 2020. Ďakujem pekne. Pani Rinkevič máte nejakú doplnkovú otázku? Ďakujem pekne, pán minister, za vašu reakciu. Avšak napriek tomu by som ešte stále rada skonštatovala, že 65 miliónov občanov EÚ s handicapmi alebo zdravotným postihnutím nie je dostatočne vypočutých. Mám teda dodatočnú otázku. Nemyslíte si, že by sme mali zrýchliť implementáciu smernice o nediskriminovaní vo všetkých členských štátoch, tak aby sme zabezpečili, že ľudia so zdravotným postihnutím e, budú môcť e, žiť ako plnohodnotní občania Európskej únie. Tak ako to je v smernici. Ďakujem, pán minister. pracovná skupina v rámci rady, ktorá pracuje na sociálnych otázkach, skúma návrh komisie na novú smernicu E, ktorá by riešila princíp rovnakého prístupu k ľuďom e, bez rozdielu náboženstva, rasy alebo pohlavnej orientácie. E, na to, aby bola schválená, je potrebná jednomyselnosť členských štátov. Mnohé predsedníctva venovali veľa síl tejto smernici a v súčasnosti ešte predsedníctvo nedokáže odhadnúť trvanie negociácií a ich výsledok. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Teraz mám dve ďalšie doplnkové otázky. E, vezmem ich jedna po druhej, jedno po druhej a potom poprosím ministra, aby na ne spoločne odpovedal. Prvá od pána Zemku. E, ja panu chciałem podziękować za te informacje. Rád by som, rád by som poďakoval za vaše informácie, ale je mi veľmi ľúto, že Tie informácie boli príliš všeobecné. Spomenuli ste správne veci, ale ja by som sa vás pýtal konkrétne. Mienite poskytnúť dodatočné financovanie školeniam handicapovaných, pretože bez, bez rekvalifikačných kurzov bude veľmi zložité zamestnať týchto ľudí na európskej úrovni. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán minister, chcela by som sa spýtať, aké termíny ste si stanovili, aké má e, zámery rada v súvislosti s právnou úpravou, ktorá sa týka práv pasažierov, a teda cestujúcich v automobilovej doprave. Ďakujem. Thank you very much, colleagues. Ďakujem kolegovia. Vážený pán minister. Odpovedali by ste na tieto dve otázky? Pokiaľ ide o financovanie, tak budeme mať všeobecnú e, debatu na rozpočtovú o tom, ako budúci rozpočet a budúce rozpočty môžu e, zahrnúť niektoré také hlavné iniciatívy, E, ktoré sú prijaté v rámci stratégie Európa 2020 a samozrejme, že v rámci tejto stratégie máme niektoré nové politiky, ktoré sa týkajú aj postihnutých a musíme sa pozrieť, ako rozpočtové prostriedky môžu túto politiku podporovať. Pokiaľ ide o vývoj legislatívy, tak samozrejme treba veľmi jasne vidieť úlohu, ktorú môže zohrávať komisia. Pokiaľ ide o existujúcu legislatívu, môže prijať E, opatrenia e, v oblasti kompetencie, ktoré udelujú zmluvy a napríklad pred desiatimi rokmi rada prijala smernicu, ktorá zakazuje diskrimináciu handicapovaných v oblasti e, pracovnej. Čiže vidíme, že komisia zohráva a bude zohrávať v tejto oblasti svoju úlohu. Ďakujeme. Teraz prejdeme k ďalšej otázke, ktorá je od pani Kratca, podpredsedničky a týka sa fiskálnej úpravy a súkromného dlhu. Vážený pán minister, nech sa páči, odpovedzte na položenú otázku. Súčasne e, e, postup makroekonomického a rozpočtového dohľadu na základe článku 121 a 126 sú základom našej ekonomickej politiky. V marci 2010 na schôdzi rady bola vytvorená pracovná skupina, ktorej predseda prezident e, Európskej rady, sú tam zásobcovia všetkých členských štátov, komisie, Európskej centrálnej banky a oni by mali prijať potrebné opatrenia na, za účelom e, zlepšenia rozpočtovej disciplíny prekonania krízy a posilnenia právneho rámca. Pracovná skupina predložila v júni na rade e, správu a tam zdôraznila, že postup rozpočtového dohľadu by mal byť posilnený a mal by sa väčší význam pripísať úrovni a vývoju tejto e, dožoby, ako aj priechodnosti e, paktu stability a rastu. Pracovná skupina sa nazdáva, že je potrebné prijať postup makroekonomického dohľadu, ktorý by bol efektívnejšie tak, aby sa e, včasne zistili e, odchýlky makroekonomické a aby sa vyhlo nepriaznivým dôsledkom tohto javu. Tak je potrebné zadefinovať presné ukazovatele a samozrejme privátna dlžoba je súčasťou aj tohoto. A Európska rada 17. júna schválila tieto e, usmernenia. Pracovná skupina predloží záverečnú správu na rade v oktobri na základe výsledok svoje, výsledkov svojej práce a bude prijatý nový legislatívny text, ktorý zmení existujúci text a predsedníctvo samozrejme dáva prioritu všetkým iniciatívam v tomto smere. Ďakujem pekne, pani Kracen. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja chcel by som poďakovať pánovi ministrovi naozaj za jeho pokus o zodpovedanie tejto otázky, avšak otázka, ktorá sa týka súkromného dlhu a či bol teda zohľadnený v tých rozhodnutiach, ktoré majú byť prijaté v oktobri, a teda v rámci tohto programu ekonomickej správy alebo hospodárskej správy a takisto v súvislosti s faktom rastu a stability. Otázka teda znela, či ten súkromný dlh bol zohľadnený a či zohráva nejakú rolu. Keby ste mohli zodpovedať moju otázku, bola by som veľmi spokojná. Ďakujem. Euh, Ako som už povedal, e, tento proces prebieha, pracovná skupina pracuje, predvčerom mala schôdzu, ešte sa predpokladajú ďalšie schôdze pred oktobrovou radou a teraz je predčasné diskutovať o detailoch budúcej aplikácie kritérií v rámci Paktu stability a rastu na základe výsledkov tejto pracovnej skupine o ekonomickom riadení, ktorá predloží svoju správu na rade v októbri. Budú predložené návrhy na pozmenenie e- európskej legislatívy a tie potom môžu byť prijaté samozrejme na základe cien alebo nákladov. No Ďakujem, pán minister. Už nemáme ďalšie otázky k tejto konkrétne položenej otázke, preto prejdeme k ďalšej otázke rade. Položila ju pani Tykau a týka sa siete TEN pomočka T a jej revízie. Nech sa páči, pán minister, máte slovo. Po tom, ako komisia zverejnila zelenú knihu o preskúmaní politík smerom k lepšej integrácii transeurópskych transportných sietí v prospech spoločných transportných politík, Rada v júni 2009 prijala závery, kde táto zelená kniha bola priaznivo prijatá a komisia bola vyzvaná predložiť návrh revízie usmernení, ktoré sa týkajú RTET. E to je hlavná inovácia, ktorá bola navrhnutá, je planifikovaný prístup na dvoch úrovniach. To znamená, že treba zachovať istú, ist, istý základ, pokiaľ ide o TNT. A potom samozrejme na základe toho vytvoriť globálnu sieť, pričom teda by tam mali byť súčasťou aj národné siete a nad tým by bola tá centrálna sieť, ktorá by predstavovala európske planifikačné e, perspektívy za účelom optimizácie a zefektívnenia európskych sieť, najmä pokiaľ ide o redukciu skleníkových plynov, ktoré pochádzajú z dopravy. Minulý rok predsedníctvo máme problém s tlmočením, chýba nám Angličtina. English. Anglická kabína. It is now, thank you. I'm very sorry, Minister. It's okay. Už to nabehlo, ospravedlňujem sa, pán minister. En, en juin dernier... V júni minulého roku rada e, vzala na vedomie správy e, predsedníctva a komisie ohľadne výsledkov dní RTET, e to bola výročná schôdza, schôdza ministrov o týchto sieťach, ktorá sa konala v Zaragoze 8. a 9. 6 e, tohto roku. Hovorilo sa tam predovšetkým o metodológii, ktorú treba použiť na vytvorenie plánovania a aplikácie budúcej RTET, e ako aj o spôsobe, ako mobilizovať e, finančné prostriedky čo najefektívnejšie verejné otázky, ktoré sa týkajú tejto európskej e, siete dopravnej, financovania a plánovania v súčasnosti prebiehajú a to, e, vlastne tieto konzultácie skončia 15. septembra a výsledky odznejú na zasadnutí finančnej rady 30. septembra. Potom sa o nich bude diskutovať na bilaterálnej úrovni, teda medzi komisiou a členskými štátmi, ktorých sa to týka, a multilaterálne za účelom revízenia orientačnej línie RTET. E Začiatkom budúceho roka sa očakáva dopadová správa a návrh týchto nových orientačných línií sa predpokladá v polovickej júna 2011. Vzhľadom na priebeh e, konzultácií e, súčasných aj budúcich, e, ktoré sa predpokladajú na rok 2010, belgické predsedníctvo teraz nemôže nič urobiť, aby posunula dopredu situáciu v oblasti týchto sietí. Ďakujem pekne. Slovo má pani Tikau. Ďakujem pekne, vážený pán minister. jeden z cieľov e, revízie siete TNT je aj integrácia súčasnej infraštruktúry a jej prispôsobenie na siete mimo únie a síce tých susedských krajín. Prebehne tzv. midterm review, a za účelom e, tejto revízie využijeme aj tie údaje, ktoré sú k dispozícii a na budúci rok budeme ďalej plánovať aj pripojenie na iné siete. Z tohto pohľadu bola moja otázka dôležitá. Ďakujem pekne. Bien évidemment. Euh, Samozrejme, že problematika, o ktorej hovoríte, je dôležitá a nepochybne je súčasťou ustanovení, ktoré prebiehajú a takisto aj perspektív, týchto sietí a ich transformácia a prispôsobovania sa. Uh, Ďakujem pekne. Mám ešte dve doplnkové otázky k tejto téme. Opäť spoločne budú zodpovedané najskôr pán Čvančes. Pán Čvančes. Ďakujem. Pani predsednička, vážený pán minister. Predseda výboru v parlamente, ktorý má na starosti turistiku a priemysel, publikoval list, ktorý sa týka škrtov vo výdavkoch eh, v Grécku, pretože IMO, Svetová banka, sa dohodla s gréckou vládou, že zoškrtá rozličné rozpočtové položky, ktoré sa týkajú aj železničnej dopravy, aj tie, ktoré sa týkajú TNT. A nedávno sme videli, že práve tu mali byť pridelené fondy na modernizáciu železničnej dopravy z ekologických dôvodov a to z Európskej únie. Čiže sa pýtam, či náhodou to nejde o porušenie zmluv o Európskej únii a či rada si nepreskúma, čo sa vlastne deje. A teraz pán Samka. Ak mi to dovolíte, Kolegovia, rád by som nadviazal na otázku, ktorú tu vzniesli predrečníci. Je pravda, že rozvoj týchto dopravných sietí je mimoriadne dôležitý pre európsku integráciu, ale musí to byť konzistentné, tento rozvoj. Je iste nákladné rozvíjať dopravné siete a preto by som rád položil otázku v rozpočte na obdobie od rokov 2014 do roku 2020 Vidíte možnosť, aby sa zvýšili rozpočty na tieto dopravné siete? Ďakujem. Ďakujem, nech sa páči, pán minister, máte slovo. Pokiaľ ide o prvú otázku ohľadne redukcie eh, schopnosti Grécka investovať do týchto sietí, ja si myslím, že na jednej strane komisia je kompetentná riešiť túto tému Mm, môžeme sa o tom informovať. Ja nemám presnú odpoveď, akým spôsobom je možné reagovať na zníženie schopnosti Grécka, ale môžeme sa obrátiť na príslušné oddelenie komisie, ktorá by nám mohla dať presnú odpoveď, pokiaľ ide o koherentnosť a mm, finančné prostriedky. Tak ja by som vás odkázal na finančné perspektívy 2014-2020 a tam sa potom môžete takisto o týchto témach dozvedieť aj o procese spolurozhodovania v rozpočtovej oblasti a môžete to zapojiť aj do programu budúcej rozpočtovej rozpravy. Myslím si, že by to bolo zaujímavé pre všetkých, najmä pre oblasť rozvoja dopravy. Ďakujem, pán minister. Teraz prechádzame k ďalšej otázke, ktorej autorom je pán Papa Nikolov a týka sa hodnotenia otvorenej metódy koordinácie. Pán minister, ak budete pripravení, nech sa páči. V záveroch z 30. novembra 2009 Rada Pripomenula, že otvorená koordinačná metóda aktívne prispela k správnemu fungovaniu pracovného trhu a sociálneho zapájania. Výmena dobrých skúseností v tejto oblasti sa ukázala užitočná, bude užitočná aj v budúcnosti, ale na to je potrebný efektívny monitoring príslušných orientačných línií, ktoré budú v blízkej budúcnosti prijaté radou po prijatí stanoviska v parlamente pre radu EPSCO v rámci nového riadenia a rada to musí samozrejme rozhodnúť v rámci e, SONEST, Európskeho SONEST. Minulý rok rada prijala nový strategický a kooperačný rámec v oblasti vzdelávania a výchovy, a členské štáty uznali, že realizácia hlavných strategických cieľov musí prechádzať cez efektívne využívanie otvorených koordinačných metód a to e, vlastne vedie k tomu, že tieto metódy sú dôležité najmä na národnej úrovni. Posledná správa spoločná Rady a komisie z roku 2010 o postupe aplikácie pracovného programu vzdelávania výchova 2010 upozorňuje na významný pokrok, ktorý sa dosiahol vďaka otvorenej koordinačnej metóde v oblasti európskej spolupráce v oblasti vzdelávania a výchovy. V rovnakom duchu Rada v záveroch 7. júna 2010 upozornila na záujem v rámci všeobecných diskusí e, o stratégii Európa 2020 je treba tento integrovaný otvorený prístup rozvíjať a na európskej úrovni treba používať naozaj tieto otvorené metódy v oblasti sociálnej ochrany a inklúzie. A tam sa ukazuje, že táto metóda má obrovský potenciál. Vzhľadom na nové výzvy, pri aplikovaní stratégie Európa 2020, najmä pokiaľ ide o dohľad nad aplikovaním cieľov, ktoré zadefinovala Rada v oblasti redukcie chudoby a takisto aj e, tých hlavných e, smer, orientačných liní na rok 2010, tak 9. júla tohto roku ECOSOC vyzval členské štáty k otvoreniu e, a E, otvoreného e, procesu na premýšľanie za účelom vytvorenia obnoveného rámca spolupráce pre mládež na roky 2010-2015 už boli vytvorené niektoré všeobecné princípy, ktoré treba zachovávať už vo všetkých politikách a aktivitách a ktoré sa týkajú mladých a treba samozrejme vyvíjať integrovanejšiu politiku. V tomto smere komisia zorganizuje 14. septembra konferenciu a Rada EPSCO 21. oktobra z iniciatívy predsedníctva bude opätovne o týchto otázkach debatovať a budú predmetom záverov v oblasti zamestnanosti a sociálneho začlenenia. Ďakujem. Pán Papa Nikolau, máte slovo. Ďakujem za vašu odpoveď, pán minister, ale rád by som si niečo s vami vyjasnil. Otvorená metóda koordinácie naozaj, ako ste povedali, v zásadných oblastiach, ako je vzdelávanie, školenie, mladosť, je dôležitým nástrojom, ktorý máme k dispozícii v rámci subsidiarity a kompetencií Európskej únie. Moja otázka však znie inak. Mohli by sme aplikovať výsledky týchto štúdií? aby sa zvyšila informovanosť na taký úrovni, na akej pracujeme my, ako by sa Európsky parlament mohol lepšie zapojiť do tohto procesu, aby sme aj my boli niečím platní. Ďakujeme. Minister, máte slovo. Nuž, dovolte mi odkázať na záverečnú časť mojej predchádzajúcej odpovede. Dostanete jasné závery stretnutia rady z oktobra 2000 21. oktobra a táto téma sa bude predebatovávať znova a bude v rámci e, sociálnych opatrení zahrnutá. Ďakujem. Mám tu ešte jednu žiadosť o doplnkovú otázku. Pani Linkovič-Jute sa chce spýtať. A ďakujem za slovo. Pán minister, za odpoveď, ktorá sa týkala otvorenej metódy koordinácie. Tento rok EÚ vyhlásila za rok boja proti chudobe a čirou náhodou v Európskej únii trpíme vysokou sociálnou exkluziou a vylúčenosťou a vysokou nezamestnanosťou a zároveň tvrdíme, že bojujeme proti chudobe. Ako si inak máme vymieňať osvedčené praktiky? Mali by sme sa poučiť zo severských krajín, pretože v Škandinávii sa venuje mnoho pozornosti boju proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Možno by takto zameraná pozornosť nám pomohla sa vysporiadať s chudobou napríklad v pobalských krajinách. Nuž, otvorená metóda koordinácie a efektívnej širšie výmeny praktík by mohli fungovať. Chcem počiarknúť jeden aspekt spoločných mét, čo je e, sociálny štát a rast. Samozrejme, že boj proti chudobe a zamestnanosť, ktoré sú tento rok akcentované, a mali by sme k ním zaujať aktívny a proaktívny prístup, ako aj k celej politike práce, zvýšia prísun pracovnej sily na trh práce a viac ľudí bude zamestnaných. A verejné financie potom budú schopnejšie. To isté platí pre zdravotníctvo. A v roku 2010, ktorý je rokom boja proti chudobe, ako všetci vieme, dúfajme, že budeme schopní zrealizovať vzájomné učenie sa jeden od druhého. Predsednička hovorí, že sa presúvame k ďalšej otázke, ktorú predkladá pán Nikolaus Huntis a týka sa memoranda o porozumení Grécka z EÚ a Medzinárodným menovým fondom a rýchlo rastúcej inflácie. Vážený pán minister, nech sa páči. Rada pri viacerých príležitostiach zdôraznila štrukturálne problémy z dlhodobého hľadiska ktorým čeli grécke hospodárstvo v rámci rozličných aktivít, na ktoré sa e, podujala a ktoré sa týkajú dohľadu nad týmto trhom, hlavne pokiaľ ide o nadmerný deficit. 16. februára 2010 odporúčila Rada e, Grécku, že má prijať viacero opatrení smerom k zlepšeniu fungovania finančných trhov a takisto zlepšenia všeobecnej klímy pre podnikateľské subjekty, tak aby naštartovala rast a zamestnanosť a takisto, aby zlepšilo efektívnosť a mieru absorpcie štrukturálnych fondov z EÚ a takisto, aby e, spravila niečo, spravila niečo teda Grécko so svojím deficitom, ktorý je pri, a takisto, aby zlepšila situáciu svojich verejných financií. 16. marca Grécko prišla s prvými opatreniami a potom druho, druhá séria nastadovala v máji. V júni komisia spolu s e, menovým fondom e, vykonali predbežnú analýzu, pokiaľ ide o podporné mechanizmy stability. Hovoríme tu o sume 110 miliard eur, ktoré boli poskytnuté Grécku zo strany EÚ a Medzinárodného menového fondu rada nemala formálne, nemala formálny poznatok o správe komisie, až e, oveľa neskôr sa o tom dozvedela. E, výsledky najskôr išli na členské štáty a podľa posúdenia komisie vývoj hospodárstva je v súlade s tými prognozami, ktoré boli spravené, pokiaľ ide o podporu mechanizmu stability. Zdá sa, že inflácia nie je ešte na uspokojivej úrovni a pokiaľ ide o finančné trhy, tak budeme naďalej tlačiť na opatrenia, ktoré by mali pomôcť aj gréckým orgánom, tak aby sme naďalej stimulovali hospodársky rast a aby sme zachovali dobrú hodnú, hodné prostredie hospodárske. V prípade, že tieto opatrenia budú spadať do tohto programu, ktorý ide ruka v ruke eh, s mechanizmom stability, tak potom tá zvýšená inflácia, ktorá poukazuje na isté nedostatky na trhu, to isté platí aj pre rozpočet, tak toto všetko budú záležitosti, na ktoré sa bude rada veľmi pozorne pozerať. Ďakujem, pán Švantis. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážený pán minister, obávam sa, že ste nezodpovedali presne na tú otázku, ktorú som položil. Opatrenia, ktoré boli prijaté následne po, medzi, po memorande o porozumení to sú opatrenia schizofrénneho charakteru. Na jednej strane, aby sme zvýšili štátne príjmy, tak e, uvalujeme dane, ktoré nie sú schopní občania platiť. Hovoríme potom o deflácii, hovoríme o znižovaní inflácie a zaviedli sa nejaké iné opatrenia, napríklad zvýšenie e, DPH pre niektoré produkty a takisto pre um, e, vykorovacie oleje chcem sa spýtať z tých informácií, ktoré mám zo zasadnutia Rady ECOFIN. Tam zaznelo odporúčanie, že Grécko má pristúpiť ďalšej sérii takýchto opatrení, čo by viedlo ešte k eh, opätovnému zvýšeniu inflácie. Prišiel ECOFIN s nejakým návrhom smerom na Grécko, aby došlo k vyhnutiu sa takéto explózie inflácie v Grécku? Nech sa páči, pán minister. Nemám presnú odpoveď o tom, e, čo môže ECOFIN rozhodnúť, ale rada naozaj opakovane upozorňovala na štrukturálne problémy gréckej ekonomiky počas viacerých rokov. Aj v rámci Lisabonskej stratégie rada dala svoje odporúčania a hlavné orientácie a usmernenia Takže pre, tam znel, zaznelo, že pre Grécko je nevyhnutné, aby zintenzívnila svoje úsilie na zmiernenie makroekonomickej nerovnováhy, lebo Grécku napríklad dochádzalo ku, kon, ku konkurencii v oblasti vedy výskumu, bolo potrebné zefektívniť využívanie fondov, v oblasti takisto pracovného trhu, flexicurity boli nedostatky. A teda musím povedať, že grécké úrady potvrdili, že dávajú prioritu viacerým planifikovaným štrukturálnym reformám v týchto oblastiach a samozrejme, že plne chápali a vedeli, aké ťažkosti to krajine prinesie. Ďakujem. Mám tu ďalšie doplňujúce otázky. Jedna je od pána Papa Nikolau. Vážený pán minister, pán Holtis je úžasným kolegom v parlamente a spomenul, že inflácia sa zvyšila, dosiahla 5,4 percentuálnych bodov v máji. Tieto opatrenia, ktoré majú ovplyvniť spotrebu, bude veľmi ťažké znížiť infláciu. A opäť hovoríme o opatreniach, ako ste sám povedali, nové dane, ktoré sa majú zaviesť, aké opatrenia máme na to, aby sme podporili rozvoj a rast. A okrem podporných mechanizmov, čo ešte iné máme? Máme niečo konkrétne, ktoré sú na zacielené a odporúčané? Vážený pán minister, máte slovo, hovorí predsedajúca. aj keď e, viem pochopiť, že e, narastajúca inflácia môže spôsobovať problémy a treba e, zrovnovážniť niektoré finančné mechanizmy. Ja musím povedať len toľko, že Grécko ako člen eurozóny zdieľa spolu zodpovednosť za stabilitu zóny eura a ekonomická stabilita je práve tak ako aj v ostatných členských štátoch spoločnou záležitosťou a všetky členské štáty musia viesť zdravú národnú politiku v súlade s hlavnými orientáciami ekonomických politik, takže krajiny musia byť zodpovedné riešiť efektívne vzniknuté problémy a znižovať riziko ohrozenia dobrého fungovania E, menovej a hospodárskej únie. You, Ďakujem, pán minister. Presúvame sa k ďalšej otázke. Predkladajú pani Andrikiene a týka sa priorít belgického predsedníctva v súvislosti s OSN a jej orgánmi. Nech sa páči, pán minister. Vzhľadom na 65. zasadnutie valného zhromaženia OSN Rada 14. júna 2010 prijala priority Európskej únie. Musím pripomenúť, že po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy vysoký zástupca e, pre e, zahraničnú politiku zastupuje Európsku úniu v medzinárodných organizáciách. Priorita, ktorá bola prijatá, ktoré boli prijaté radou, sa týkajú nasledujúceho presadzovať posilnenie OSN. EU bude naďalej pracovať na vypracúvaní multilaterálneho posilneného systému, posilnením reprezentatívnosti, transparentnosti, zodpovednosti, efektívnosti a účinnosti OSN. Druhá priorita prispieť k mieru a bezpečnosti na medzinárodnej úrovni. EÚ chce zvýšiť viditeľnosť svojich postojov a chce viac prispievať e, na riešenie kríz e, a najmä teda chce to robiť prostredníctvom Bezpečnostnej rady OSN. Po tretie, životné prostredie a udržateľný rozvoj. Tam chceme pracovať tak aby sme dosiahli miléniové ciele pre rozvoj. Štvrtá priorita sa týka ľudských práv. Pod, od vytvorenia EÚ e patrila k najväčším zástancom ľudských práv a chce vylepšiť a zaktualizovať e, systém OSN v tejto oblasti. Takisto chce presadiť zaintegrovanie aspektu ľudských práv do všetkých oblastí činnosti OSN, lebo sú neoddeliteľné od ostatných cieľov OSN v oblasti bezpečnosti a rozvoja. No a piatou prioritou je reforma systému OSN a to s cieľom zlepšenia fungovania, efektívnosti, transparentnosti a reprezentatívnosti celého systému. Pokiaľ ide o reformy, o reformu rady pre ľudské práva. EU sa zúčastňuje formálnych aj neformálnych konzultácií a bude naďalej presadzovať akcie schopnosť v treče tak, aby sa e, vlastne e, jednotlivé predpisy v oblasti ľudských práv do praxe zaviedli a zachovávali. Pokiaľ ide o otázku diplomatických zastúpení od 1. decembra 2009 všetky delegácie Európskej komisie v zahraničí sú e, delegáciami EÚ. V Ženeve delegácia EÚ má takisto aj e, úrad sekretariátu EÚ a oni prijali e, taký dočasný systém práce, e, kým čakajú na vytvorenie Európskej služby, akčné e, zahraničné, zahraničnej služby, aby teda mohli fungovať aj v tomto smere. Thank you. Ďakujem za váš príspevok. Vážený pán minister, ďakujem za odpoveď. Hovorí ďalšia rečnička. Dovolte mi poukázať na zmetok toho, ako sme zastúpení v Ženeve a v New Yorku aby sme mohli fungovať v súčinnosti a konštruktívne s partnermi, e, treba to robiť inak. Po rozsiahlých diskusiách o prioritách, najmä Rada k ľudským právam v roku 2011, to má na starosti, potrebuje teraz potrebujeme zabezpečiť dostatočné zdroje, aby sme mohli osloviť ďalšie členské štáty OSN. Potrebujeme byť predvojom lídrami tejto veci, pretože uznesenie o treste smrti alebo uznesenie o dohode o medzinárodných zbraniach sú veci, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. Poprosím vás o komentár. Ďakujem za príspevok. Pán minister, neviem, či ste pripravení odpovedať, či máte k tomu pripomienky. Viem, že mám ešte ďalšiu doplňujúcu otázku, ale už vidím, že pán minister je pripravený. Chcem vám iba povedať, že Belgicko, ktoré teraz predsedá Únii, je členom Rady pre ľudské práva a bude presadzovať e, vaše obavy. A, a... Mám doplňujúcu otázku od pána Rybika. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dnes sme mali pomerne intenzívnu diskusiu, kde sme povedali, že môžeme podporiť radu, pokiaľ ide o tie snahy usporiť aj v rámci rozpočtu do 2011. A potom je to ešte druhá otázka, diplomatická služba, ktorá sa kreuje v tejto chvíli, aj to bolo predmetom intenzívnej diskusie. Myslíte si, že v rámci Spojených národov dokážete vyvinúť isté kroky k tomu, aby ste efektívnejším spôsobom e, obsadzovali e, tie posty a tie pozície, tak aby EU hovorila jedným hlasom a aby sme zároveň aj zaznamenali isté úspory zdrojov, ktoré by boli veľmi dobre podľa mňa využiteľné v iných oblastiach. Je belgické predsedníctvo rady v tejto oblasti pripravené prejsť s nejakými návrhmi úspor, ktoré povedú k cieľu zvýšenej efektívnosti v rámci celkového zastúpenia EÚ na týchto fórach. Ďakujem pekne. Posilnenia sa predpokladajú tak v New Yorku ako v Ženeve, ale musím upozorniť, upozorniť na potrebu implantácie Európskeho systému pre zahraničnú činnosť. A samozrejme, že sú s tým spojené viaceré aspekty aj finančné, a teda tie ovplyvňujú aj vytváranie týchto služieb. Ďakujem pekne. Prechádzame na ďalšiu otázku, ktoré autorom je pán Elward a týka sa posilňovania biodiverzity v EÚ. Na základe oznámenia komisie možnosti po roku 2010, pokiaľ ide o perspektívy a ciele EÚ v oblasti biodiverzity, Rada prijala 15. marca 2010 závery pod názvom e, Biodiverzita po roku 2010, vízie a ciele EÚ a zdieľanie e, výhod e, na medzinárodnej úrovni. Tu rada e, vyjadrila svoje znepokojenie nad tým, že ciele e, v tejto oblasti neboli dosiahnuté ani na európskej, ani na svetovej úrovni. Strata biodiverzity pokračuje nepriateľným tempom a to má ekologické, ekonomické aj sociálne následky veľmi závažné a tieto ciele zohrávali veľmi dôležitú úlohu, pretože umožnili aplikovať opatrenia v prospech ochrany biodiverzity a takisto bola schválená dlhodobá diverzia do roku 2050, keď by biodiverzita v EÚ ako aj serv- ekosystemický servis boli chránené, vyhodnotené, ohodnotené a oživené e, na základe ich významu e, a príspevku k e, pohode človeka a k ekonomickému blahobytu, aby sme sa vyhli katastrofe straty biodiverzity. No a na druhej strane ten hlavný cieľ spočíva v spomalení rastu straty biodiverzity, v rámci EÚ do roku 2020 a zabezpečiť obnovu posilnením príspevku EÚ do prevencie straty biodiverzity na celosvetovej úrovni. Pokiaľ ide o priority EÚ, tak ochrana a posilnenie biodiverzity e, na základe konštatovania Rady e, E, tam sa hovorí, že vlastne biodiverzita je vážne ohrobená, habitaty sú ohrozené a preto rada zdôraznila škodlivé zmeny využívania pôdy, nadužívanie a neudržateľné využívanie prírodných zdrojov, najmä v oblasti exotických druhov, ktoré sú ohrozené zánikom, takisto znečisťovanie oceánov a E, samozrejme aj znečisťovanie. Klimatické zmeny môžu niektoré tieto veci ešte zhoršiť, najmä pokiaľ ide o ohrozené druhy a ich počet. Pokiaľ ide o stratégiu Euro 2020, hlavné orientácie pre ekonomickú politiku zo strany Rady vyzývajú členské štáty, aby prijali opatrenia a transformovali výzvy v oblasti životného prostredia v perspektívy rastu a aby efektívne využívali prírodné zdroje, čo by malo viesť k zabezpečeniu ochrany biologickej diverzity a jej úlohy. Tá bola jasne zdôraznená radou aj v marci 2010, keď rada vyhlásila, že je naliehavo potrebné zastaviť stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémov Rada, Európska rada súhlasí s dlhodobou perspektívou do roku 2050, ako aj s cieľmi do roku 2020, ktoré boli oznámené 15. marca 2010. Thank you very much, minister. Ďakujem pekne, pán minister, pán Elwood. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. je zaujímavé počuť v reakcii ministra ten, e, to priznanie k nedostatku pokroku, pokiaľ ide o biodiverzitu, keď si ale uvedomuje fakt, že opatrenia v oblasti vidieckého rozvoja a spoločná polnospodárska politika môže výrazne prispieť k posilneniu biodiverzity, aké opatrenia chce prijať rada, aby podporila európskych polnospodárov, ktorí sú hlavnými ochrancami životného prostredia, ktorí vitálnym spôsobom prispievajú k udržaniu biodiverzity. Minister. Ďakujem. pán minister. Nazdávam sa, že najlepšie opatrenie, ktoré môžeme prijať, aby sme zachránili e, poľnohospodárstvo a kvalitnú prácu, je podpora poľnohospodárstva. Samozrejme, že tam s podporou všetkých prítomných členov, aj keď ich tu nie je veľa, aby počas budúcej rozpočtovej debaty podporili finančne rozhodnutia v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky. Thank you. Ďakujem. Nie sú ďalšie doplnkové otázky k tejto téme. Prechádzame k ďalšej otázke, autorom ktorej je pán McGuinness. A týka sa to neformálneho zasadnutia Rady pre poľnohospodárstvo v septembri 2010. Mr. Elwood. Pán Aylward? Alors, tout d'abord, j'aimerais évidemment... Euh, Najskôr by som chcel poblahoželať komisii za úspechy eh, v oblasti verejnej konzultácie v oblasti SPP po 2013. Dostali okolo 6 tisíc príspevkov z verejnosti od rôznych skupín, výskumných ústavov a tak ďalej. A teda e, konzultácia splnila všetky e, ciele, ktoré si stanovovala. Ukázalo sa, že naša spoločnosť sa zaujíma o budúcnosť európskeho poľnohospodárstva. SPP nie je iba záležitosťou poľnohospodárov. Ako viete, verejná konzultácia vyústila do konferencie SPP po 2013, ktorá bola organizovaná 19. a 20. júla tohto roku. Závere e, e, diskusie, debata okrúhle stoly priniesli e, veľa nového a cenného do tohto uvažovania. Ako viete, ministri poľnohospodárstva v posledných rokoch začali prácu ktorú podporovali jednotlivé predsedníctva Francúzsko, Česká republika, Švédsko a Španielsko. Teraz sme v záverečnej cieľovej rovinke. Predsedníctvo chce pokročiť čo najviac v tejto debate. Prvoradé je, aby realita SPP a jej výzvy zajtra boli ocenené správne v tejto novej debate, v rámci rokovaní o rozpočte na obdobie 2014-2020. Ako viete, budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politike bude centrom neformálnej schôdzy ministrov poľnohospodárstva 19. až 21. septembra v Belgicku. Predseda vášho výboru pre poľnohospodárstvo, pán De Castro, tam bol pozvaný. Táto schôdza E, bude prebiehať ako neformálne diskusie a rada toto leto premýšľala nad výsledkami letnej konferencie a komisia pripraví poznámky, ktoré sa práve finalizujú. Bilancia, ktorú predsedníctvo vypracovalo a čo by nás malo viesť v budúcej diskusii, potvrdzuje náležitosť diskusí o SPP, tak ako to bolo potvrdené v Lisabonskej zmluvi, zabezpečiť bezpečné a kvalitné potraviny pre európskych občanov, udržať udržateľné poľnohospodárstvo na celom európskom území, ochraňovať životné prostredie a krajinu a prispievať k udržateľnému rozvoju vidieckých zón. O tom sme už hovorili. Bilancia, ktorú vypracovalo predsedníctvo, takisto potvrdzuje obrovskú pridanú hodnotu SPP na celoeurópskej úrovni a význam, ktorý má v rámci kontextu stratégie Európa 2020. Budúce diskusie budú pokračovať v oktobri poslednou debatou o politike o budúcnosti SPP na Rade Agri. Takto rada prispeje práve tak ako Európsky parlament významným spôsobom e, k tomuto procesu. Som si istý, že komisia takisto e, sa zamyslí nad prácou, ktorú bude treba vykonať a som si istý, že bude vynaložené všetko úsilie na to, že bude vypracované oznámenie, ktoré podporia všetky inštitúcie. Len čo bude oznámenie k dispozícii, predsedníctvo otvorí debatu v Rade. Pokiaľ ide o rokovania o dohode o voľnej výmene s krajinami Mercosuru, chcem najskôr upozorniť, že aj keď sme si vedomí veľkého ekonomického významu tejto dohody, že výbor Agri Európskeho parlamentu a ministri poľnohospodárstva zdieľajú rovnakú víziu a síce, že táto dohoda môže predstavovať potenciálne riziko pre citlivý sektor, ktorým je európske poľnohospodárstvo. Rada si vzala na vedomie tieto obavy v spoločnom vyhlásení. No a ešte chceme pripomenúť, že komisia musí rešpektovať negociačný mandát. V máji tohto roku komisár Siolos ubezpečil radu, že komisia bude bdieť nad tým, aby rokovania s Mercosurom boli kompatibilné s SPP a s hlavnými e, záujmami európskeho poľnohospodárstva. No a na záver chcem zdôrazniť, že rada bude mimoriadne bdelo sledovať vývoj v tejto oblasti, najmä prostredníctvom svojho výboru zameraného na obchodnú politiku. Budúce kolorokovaní sa očakáva v októbri a môžem vás ubezpečiť, že e, bude sa bdieť nad tým, aby bol mandát komisie presne dodržaný. Ďakujem, minister. Pani McGuinness. Ďakujem, pani predsedajúca, ďakujem, pán minister. Vaša odpoveď bola podrobná, aj otázka bola podrobná. Ďakujem za tie podrobnosti, najmä za vaše pripomienky ohľadne Mercosuru. Dúfam, že komisia zaregistrovala tieto pripomienky aj príspevok parlamentu do tejto diskusie. Čo sa týka otázky, kým môjho kolegu o biodiverzite, jeho otázka na rozpočet, ma vedie k tomu spýtať sa na názor rady na to, čo mienia členovia rady robiť so škrtmi v rozpočte na nasledujúci rok a poľnohospodárstve po roku 2013, čo sa stane s rozpočtom. Ďakujem za prípadnú odpoveď. Nech sa páči, pán minister, vyzýva predsedajúca. Isté čl- tí počet členských štátov chcú znížiť rozpočet na budúci rok, ale podľa mojich poznatkov dohoda v rade nepôjde týmto smerom a budete a pravdepodobne včera ste si vypočuli príslušného belgického ministra, ktorý eh, predstavil rozpočet pri predstavení rozpočtu na rok 2011 a takisto Viete, aké sú rozpočtové perspektívy na rok 2011. Práve začína diskusia s parlamentom a ja nezdielam analýzu, ktorú ste pripravili ohľadne vývoja európskeho rozpočtu. Thank you. I have two further... Ďakujem. Dve doplnkové otázky. Pán Rybich, pán Aylward, spoločne, najskôr pán Rybich. Ďakujem, pani predsedajúca. Mňa by zaujímalo, aj vzhľadom na to, že v súčasnosti sa diskutuje o rozpočte na rok 2011 a rada spolu s komisiou e, navrhla napríklad e, pokiaľ o prostriedky pre programy súťaže a inovácie, do čoho spadajú aj inteligentné energie, informačné a komunikačné technológie a takisto podnikateľská sféra podnikateľstvo, ale aj 7. rámcový program a takisto prostriedky ktoré sa týkajú napríklad e, jadrových reaktorov, Chcem sa spýtať, aký je postoj eh, rady eh, k týmto prostriedkom? Ďakujem. Pán Elwood, ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Mimoriadne rozhodnutie komisie znovu otvoriť rokovania s Mercosurom má minister názor na to, aký, aké opatrenia urobí rada, keď budú tieto opatrenia na újmu poľnohospodárom v EÚ, najmä farmári v Írsku môžu trpieť, pretože tieto štandardy, ktoré uvaľuje komisia a súvisí to so štátmi Mercosur, nebudú splniteľné. Ďakujem za otázku. Nech sa páči, pán minister, odpovedzte. Pokiaľ ide o prvú otázku, tak vás môžem odkázať na všeobecné vyhlásenie v rozpočte. Ja chápem, že niektoré projekty sú parlamentu veľmi drahé, inovácia, konkurencia, technológie, ale debata sa len otvára a vy máte plnú kapacitu od 1. decembra minulého roku pozmeniť niektoré rozpočtové perspektívy na budúci rok. A teda vás odkazujem na rozpočtovú rozpravu, aby ste si ujasnili, aké priority a akcie chcete do svojho rozpočtu zapracovať. Pokiaľ ide o Mercosur, predsedníctvo, už som vám to povedal, si uvedomuje obavy výboru Agri a DEVE a pri opätovnom otváraní negociačného procesu a chcem vám pripomenúť, že počas tohto rokovania komisia má presný mandát a všetky pozitívne závery musia naozaj prinášať, prinášať zisk pre poľnohospodárstvo, najmä pokiaľ ide o geografické označenie. Ďakujem, pán minister. Prejdeme teraz na ďalšiu otázku pána Čarneckého. Týka sa vyhliadok balkánskych štátov na pristúpenie k EÚ. Euh, cieľ našej politiky v oblasti politiky západného e, Balkánu e, chce tento región stabilizovať. Chceme tam e, vytvoriť trvalý mier, stabilitu, prosperitu. V roku 2009 Európska únia sa rozhodla otvoriť stabilizačný a asociačný proces až do možného prístupu týchto krajín do EÚ e, krok po kroku. Tieto perspektívy sú veľmi dôležité pre stabilitu, zmierenie a budúcnosť regiónu. Rozvíjajú sa v súlade s agendou zo Solúne a samozrejme rozšírenie je podriadené prísnym podmienkam a spravodlivým podmienkam. Mm, pripomínam, že Európska únia e, stojí za perspektívami, ktoré boli dané západnému Balkánu. Odkazujem vás na závery 14. júla zo schôdze v Sarajeve. V priebehu rokov Európska únia podpísala 6 stabilizačných a asociačných dohôd s krajinami regiónu. Štyri z nich už vošli do platnosti v oktobri 2009. Komisia navrhla otvoriť negociačné rokovania e, s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko. Negociačný proces s Chorvátskom od oktobra 2005 e, sú v záverečnej fáze. Únia je naďalej sa angažuje v tejto oblasti aj vo, v rámci svojej bezpečnostnej a obrannej politiky aj v Kosove a máme v Skopie napríklad v Prištine aj v Sarajeve našich špeciálnych vyslancov. Finančná pomoc dosahuje okolo 900 miliónov eur v roku 2010, v roku 2013 to bude niečo vyše miliardy. Za celé toto obdobie Eurola od roku 1991 Európa poskytla viac ako 13 miliard eur týmto krajinám. Samozrejme, že tieto krajiny musia rešpektovať kodanské kritéria aj všetky kritéria, ktoré vyplývajú zo stabilizačných a asociačných dohôd. Sú jasné, samozrejme tam sa berie do úvahy správa komisie o situácii a predprístupové rokovania a prístupové rokovania Re, miestne vlády musia samozrejme rešpektovať stanovené podmienky, intenzifikovať proces reform a e, takisto príjmať tie najväčšie výzvy. Štáty daného regiónu musia zvýšiť úsilie v boji proti korupcii a organizovanému zločinu, treba posilniť administratívnu kapacitu krajín aj riešenie nevyriešených otázok. Ciele stabilizačného a asociačného procesu môžu byť dosiahnuté len vtedy, ak ľudia a vlády regiónu sa budú aktívne a zodpovedne tohto procesu zúčastňovať. E, budúcnosť aj vlády e, týchto, tohto regiónu musia spolupracovať v rámci e, pravidiel dobrého susedstva a pokiaľ ide o bilaterálne E, rozpory, tak tam treba aplikovať tieto politiky Európskej únie, ktoré sú tam presadzované a rada 14. júla tohto roku prizvala príslušné krajiny regiónu na vyriešenie nevyriešených otázok e, so sused, susednými krajinami. A na záver chcem pripomenúť, že Rada v novembri 2009 rozhodla o liberalizácii vízovej politiky s tromi krajinami regiónu a pripravuje podobné rozhodnutie pre obyvateľov Albánska a Bosny a Hercegoviny. Dúfam, že e Európsky parlament a Rada príjmu toto rozhodnutie ešte tohto roku. Pokiaľ ide o dopad takto, takéhoto rozšírenia na rozpočet EÚ, ako aj na perspektívy 2016-2020, Rada sa v súčasnosti k tomu nemôže vyjadriť, očakáva návrhy komisie o budúcich finančných perspektívach. Thank you, Mr. Ďakujem, pán Čanecký. Ďakujem pekne. Za, to, za taký hladký priebeh tejto rozpravy, tak ako sme už zvyknutí. Toto je príklad hodný nasledovania. Pán minister, možno by som eh, si mal dať dole aj sako to, čo ste povedali, nemalo by zaznievať len v tejto snemovni. Chcel by som počuť ale aj konkrétnejšie veci. Kto sa viac priblížil k pristúpeniu? Je Srbsko, Čierna hora alebo Macedónsko? Kto je v tejto chvíli bližšie k tomuto kroku? Ďakujem, pán minister. Alors vous savez que je... Viete, vy by ste chceli, ale keď vám poviem, ktorá z tých krajín, E, najviac pokročila, to neznamená, že to bude krajina, ktorá prvá pristúpi do EÚ, pretože e, treba ešte dosiahnuť isté pokroky a tie idú rozličnými rýchlosťami. Ďakujem, pán minister. Viem, že musíte veľmi rýchlo odísť a preto mi je veľmi ľúto, že otázky, ktoré sme teraz neodpovedali, budú pre nemožnosť časového priestoru zodpovedáme neskôr a preto považujem túto rozpravu za ukončenú. Ďakujem vám za účasť a teraz je zasadnutie odročené až do 9. dnes večer. Ďakujem.